zajtra. No a ďalší bod programu spoločná rozprava, ktorá sa týka financovania rozvoja. Máte slovo. Uh, the next item I said, the joint debate concern... Ako som povedala, ďalšia téma je spoločná rozpráva financovania rozvoja. Máme tu vyhlásenia Rady a komisie o medzinárodnej konferencii OSN o financovaní rozvoja. A potom je tu správa pani Schlein o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch ako výzvy v rozvojových krajinách. Diskusiu, teda rozpravu začneme. E, a prvá dostane slovo spravodajkyňa. Pani Schlein, máte slovo na 4 minúty. Oggi finalmente... Ďakujem, pani predsedníčka. Dnes e, konečne diskutujeme, v centre našej e, pozornosti je boj e, proti daňovým podvodom, ale v časoch, kedy finančné toky tak ľahko jedným klikom tečú z jednej strany planety na druhú, je to naozaj globálna výzva. Na to potrebujeme aj globálne riešenia. Dôležitý jednoduchý princíp. Treba platiť dane tam, kde vznikajú zisky preto je treba e, e, príjmať e, rozhodnutia, ktoré by boli v súlade s tým, je to v zájme budúcich generácií. Pred nami je Addis Abeba, tretia konferencia o financovaní rozvoja. Treba zabezpečiť naozaj dostatočné financovanie takýmto spôsobom, aj, aj zlepšiť, zmobilizovať domáce zdroje. Preto je táto téma, ktorú sa zaoberá naša správa, veľmi dôležitá. E, odhady e, sú tu zložité, ale odhaduje sa, že 8 miliard e, každý rok predstavujú financie, ktoré unikajú rozvojným krajinám každý rok. Je to obrovská suma, ktorú by tieto krajiny potrebovali. samé, eh, samé, samotné tieto krajiny eh, ešte znižujú eh, svoje dane, pretože sa snažia byť atraktívne pre investorov, čím sa ešte zhoršuje táto situácia. Ospravedlňujem sa, pani Schlein. Prosím, hovorte pomalšie, aby dobre fungovalo pretlmočenie. Žiadame komisiu o akčný plán na podporu rozvojových krajín aby e, si vytvorili e, e, pevnejšie a rovnovážnejšie daňové systémy. Treba toto podporiť finančne aj technicky. Žiadame o transformáciu daňového výboru OSN pre naozaj medzivládnu, na, na medzivládnu organizáciu, ktorá by pomohla rozvojovým krajinám a v ktorom by oni mali stáť na rovnakej úrovni ako rozvinuté krajiny. Treba reformovať globálny daňový systém, mm, napríklad aj na základe návrhov medzinárodných organizácií. Obzvlášť dôležité sú dva nástroje. Žiadame o prijatie e, e, e, štandardu výkazníctva za jednotlivé krajiny pre nadnárodné spoločnosti. A tieto informácie majú byť prístupné pre všetky krajiny a majú byť zverejnené. Komisia by mala pripraviť eh, v tomto zmysle návrh. Eh, Prekvapilo by ma, ak by zajtra niekto hlasoval proti tomu, eh, čo sme už jednomyselne prijali na výbore. Okrem toho, pri automatickej výmene informácií je treba zabezpečiť prechodné obdobie pre krajiny, ktoré ešte nemajú plne rozvinuté potrebné možnosti na zbieranie a zdieľanie všetkých požadovaných informácií. Žiadame tiež transparentnosť pokiaľ ide o e, trasty a podobné e, spoločnosti. A takisto daňové e, zmluvy, to je otázka, ktorú treba ošetriť. Veľmi často tieto znemožňujú rovnaké rovnaké zastúpenie, rovnaké šance pre rozvojové krajiny. žiadame aj o hodnotenie dopadov európskej daňovej politiky na rozvojové krajiny aby sme tu mali koherentnosť e, s politikou pre rozvoj. Treba e, aj bojovať proti daňovým e, medzinárodným rajom, treba mať čierny zoznam a sankcie za týmto účelom. Niekto o to žiadal oddelené, za to žiadal oddelené hlasovanie v tejto oblasti. A napokon sme E, e, za to, by sme si uvedomili, e, že práve tí najzraniteľnejší často platia, veľmi často ide o ženy, ktoré platia za takéto veci, ktoré v spoločnostiach nefungujú. Dúfam, že správa zajtra prejde s čo najväčším počtom hlasov, aby sme ešte pre Addis Abeba eh, v Európskom parlamente ukázali, že sme eh, úplne na špičke boja eh, proti daňovým podvodom na globálnej úrovni a že chceme naozaj bojovať proti chudobe a chceme podporovať rozvoj. Ďakujem. Za radu je tu pán Schmidt. Máte slovo. Pani predsedníčka, dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne. Už takmer dva roky sa angažujeme v komplexnom procese rokovaní a našim cieľom je ustanovenie nového svetového partnerstva, aby sme reagovali na výzvu likvidácie chudoby a aby sme rozvíjali trvalo udržateľný rozvoj. Tento pár, toto partnerstvo v nadchádzajúcich rokov povedie medzinárodnú spoločnosť a EÚ a jej členské štáty pritom nebudú chýbať. Toto partnerstvo chceme založiť na princípoch univerzality, zdieľanej zodpovednosti a vzájomnej zodpovednosti. Musíme zobrať do úvahy kapacity každého člena a prepojiť jednotlivých aktérov. Toto nové svetové partnerstvo by malo rovnako propagovať ľudské práva, rovnosť, nediskrimináciu, demokratické inštitúcie, dobrú správu a právny štát. Všetkým by mala umožniť aktívne sa účastniť a mala by zabezpečiť e, e, aspekty životného prostredia a rešpektovať limity našej planéty. Práva žien, rovnosť eh, pohlavy a emancipácia žien a dievčat sú samé o, se, samé o sebe cieľy, avšak sú to taktiež prostriedky, ktoré treba podporovať na všetkých úrovniach a najmä mám na mysli na vzdelávanie dievčat. To je faktor, ktorý je pre eh, rozvoj mimoriadne dôležitý po Dohe a ďalších e, konferenciách, ktoré už boli základom tohto partnerstva, musíme ďalej pracovať na spoločnej vízii, ktorá bude prispôsobená svetovému poriadku. Konferencia v Addis Abebe, ktorá začne budúci pondelok, by sa nemala obmedziť iba na hodnotenie dosiahnutého pokroku. Mala by sa o to pozrieť do budúcnosti mala by integrovaným spôsobom zapracovať všetky prostriedky, ktoré umožnia mobilizáciu a efektívne využívanie všetkých zdrojov, či finančných, alebo iných. Európska únia a jej členské štáty musia naďalej vyhla- vyhlasovať základné zásady. Je to, je to najväčší zdroj stabilných financií ktorý je priamo k dispozícii viacerým vládam. A teda je to jadro trvalo udržateľného rozvoja a e, národné vlády majú zodpovednosť mobilizovať a najlepšie využívať tieto verejné zdroje. Táto konferencia musí hovoriť o integrovanom prístupe vykonávania a financovania nových partnerstiev. Budeme sa snažiť nájsť intenzívny, intenzívnu vyváženosť medzi hospodárskou, a sociálnou, stránkou a stránkou životného prostredia trvalo držateľného rozvoja. Ide tu o podporu koherentnosti jednotlivých politik, aby sme jasne definovali svoje, svoju angažovanosť a výsledky, ktoré majú dosiahnuť všetci aktéry. Predpokladáme, že finálny dokument konferencie bude obsahovať prostriedky uskutočňovania programu e, pre rok 2015, ktorý bude prijatý v septembri v New Yorku a výsledky samitu tým pádom budú solidným základom ďalšieho ďalšej konferencie COP, kde sa, bude hovor, kde sa bude hovoriť o klimatických zmenách v Paríži v decembri. Finančné prostriedky sú zásadné, či už sú to, fina, či už sú to verejné či súkromné prostriedky, inovatívne a medzinárodné financovanie je taktiež dôležité zohľadňovať. Je mimoriadne dôležité, aby sme vytvorili také prostredie, ktoré bude naklonené rozvoju, aby sme podporili inštitucionálne kapacity, aby sme stimulovali obchod a investície, aby sme investovali do vzdelávania, aby sme podporovali rozvoj vedy, technológií a inovácií. Toto nové partnerstvo potrebuje solidný rámec, kde e, budú mať veľkú dôležitosť zodpovednosť a integrácia, ktoré budú súčasťou programov pre obdobie po roku 2015. Je potrebné pracovať na miestnej, regionálnej, svetovej úrovni a zaangažovať aktérov, či už vládnych alebo mimovládnych. Vážené dámy, vážení páni, EÚ a jej členské štáty sú rozhodnuté zohrávať aktívnu a konštruktívnu úlohu v celom procese a chcú taktiež dohliadnúť na dosiahnutie konvergencií. E, Rada pre rozvoj hovorila dosiahla stanovisko, kde opätovne uvádza, že EÚ a členské štáty chcú dosiahnuť cieľ 0,7 hrubého národného dôchodku, ktorý bude určený pre rozvojové programy e, v časovej lehote po roku, do roku 2015, kde prioritou samozrejme budú najmenej rozvinuté krajiny. Chceme taktiež uľahčiť e, aktívnu či aktívnu účasť EÚ a členských štátov pri medzinárodných rokovaniach, aby členské štáty a EÚ ďalej boli úspešné v týchto rokovaniach tieto úspechy budú záležať na príspevkoch či spolupráci na všetkých a my sme pripravení zohrávať svoju úlohu a konštruktívne spolupracovať so všetkými súčasnenými stranami a najmä s Európskym parlamentom, aby sme mohli nastaviť taký program po roku 2015, ktorý bude ambiciozný a prispeje k transformácii a inklúzii, ktorú všetci potrebujeme. Ďakujem. Thank you, minister. Ďakujem, pán minister. A teraz dostane slovo e, za pán komisár Mimica. Ďakujem pani predsedajúca, vážení poslanci. Konferencia OSN o financovaní rozvoja v Elizabebe bude o týždeň a ja sa vám chcem poďakovať za dnešnú príležitosť porozprávať sa o tom a taktiež aj o správe, ktorá s tým súvisí, ktorá hovorí o výbaní sa dajme povinnostiam. Konferencia OSN je prioritou pre EÚ a my sme plne zaviazaní, aby sme dosiahli úspech a samozrejme bude to zásadné pre konferenciu o klíme v Paríži či pre konferenciu v New Yorku. A ja som mimoriadne vďačný za aktívnu angažovanosť parlamentu počas celého prípravného procesu a som vďačný aj za vaše uznesenie o financovaní pre financovaní rozvoja a tiež o, pre, som vám vďačný za e, program pre rozvoj po roku 2015. Ja som veľmi rád, že šiesti z vás budú súčasťou delegácie EÚ na tejto konferencii. Predseda Juncker dal mandát e, pani Mogherini a mne, aby sme zastupovali EÚ v Addis Abebe. Spolu so zástupcami národných parlamentov sa ubezpečíme, že Európska únia a jej členské štáty aj naďalej budú hovoriť jedným hlasom v týchto posledných zásadných fázach. Chcel by som hovoriť o celkových princípoch a očakávania, ktoré povedú prístup EÚ v prvom rade. Je potrebné dosiahnuť transformáciu, potrebujeme ambície a koherentnú angažovanosť, musíme pokryť všetky prostriedky implementácie, domáce zdroje, investície, a taktiež musíme mať dobré politické prostredie. Potrebujeme strategickejšiu úlohu oblasti rozvoja, aby sme naozaj posilnili túto oblasť a posilnili jej dopad. Addis musí propagovať univerzalitu. Tie, to staré obdobie rozdielovania svetu na sever a juh, to už skončilo. Potrebujeme intenzívne partnerstvo. Všetky krajiny musia prispievať a týka sa to súkromného sektora aj e, občianskej spoločnosti. EÚ je pripravená zahrávať svoju úlohu pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja či už doma alebo v zahraničí prostredníctvom SVČ. ADIS musí taktiež dbať na e, intenzívnu vzájomnú zodpovednosť. Musíme sledovať nielen svoje finančné záväzky, ale celkový postup pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Všetci sme naozaj ťažko pracovali na dokumente, ktorý bude ambiciozný, v ktorom budú všetky a, ciele a budú tam e, sa odražať aj závery rady z 26. mája. Rokovania EÚ boli naozaj náročné. Posledný návrh textu je dobrým výstupom pre EÚ Avšak ten dokument ešte nie je odsúhlasený. Ešte stále existujú rozdielne názory pri niektorých témach, napríklad pokiaľ ide o presný vzťah medzi konferenciou v Addis Abebe a summit POS. V New Yorku prebiehajú rokovania a môžu pokračovať aj ďalej v Addis Abeba. EÚ je pripravená eh, hrať svoju konštruktívnu vedúcu úlohu počas celých rokovaní a aj po nich vrátanie nejakých, niektorých konkrétnych čísel, napríklad 58 miliónov eur oficiálnej rozvojovej pomoci. Vďaka tomu je EÚ najväčším donorom na svete. Opätovne sme sa zaviazali dosiahnuť cieľ 0,7 HDP na podporu rozvoja v rámci Eh, programu pre obdobie po roku 2015 a potom ešte máme ambicioznejšie ciele pre najmenej rozvinuté krajiny. Na nešťastie tieto záväzky iné rozvinuté krajiny či rozvíjajúce sa krajiny nenasledovali. Je tu potom ďalej 100 miliard eur. To je odhadovaná suma, ktorú EÚ môže mobilizovať na financovanie najmä investícií do infraštruktúry v partnerských krajinách do roku 2020. Bude to posilnené EU grantami až na úroveň 8 e- miliard eur. Vyše 16 miliard eur bude určených na e, ciele týkajúce sa klimatických zmien a životného prostredia a 35 miliard eur je konzervatívny ohľad e, export, hodnoty exportu najmenej rozvinutých krajín do EÚ, ktoré nemusia platiť cla a majú podobné výhody. Tam je pani, ktorá by som sa chcel venovať správe, ktorá sa týka vyhýbania sa danými povinnostiam. Komisia naozaj víta túto komplexnú správu. Rozprávali sme sa o spravodajkyňou Schlein viackrát a veľmi dobre si uvedomujem, ako je pre parlament táto téma dôležitá a naozaj E, beriem do úvahy váš navrhovaný akčný plán, kde chcete mobilizovať viac domácich zdrojov, ako chcete riešiť situáciu v týchto rozvojových krajinách. Zlepšiť mobilizáciu domácich zdrojov môže intenzívne poviesť k zlepšie, lepšiemu rozloženiu príjmov, tak tiež to môže viesť lepšej správe. A politická vola je v tejto oblasti kľúčová. Mobilizácia domácich príjmov a boj proti nelegálnym finančným tokom výmanie sa daňovým povinnosti a daňovým unikom budú mať dôležitú úlohu aj na konferenciách Addis Abebe a v New Yorku. Rokovania o výstupoch e, dokum, o dokumente Addis Abebe boli veľmi komplexné a ten posledný návrh by podľa nás mohol byť považovaný za dobrý kompromis, pretože odráža väčšinu otázok, ktorým sa venuje aj správa parlamentu. V OSN sú ešte stále problémy, pokiaľ ide o samotný text a jeho riešenie aj na medzivládnej úrovni. Je dôležité, aby sme nevytvárali ďalšie medzivládne ďalší medzivládny orgán, mali by sme sa zameriavať na samotnú podstatu v tejto fáze projektu. Komisia je zaviazaná, sa zavezuje pomôcť tým rozvíjacím sa krajinám v tejto fáze, ktorá je veľmi náročná. Je to súčasť iniciatívy globálneho partnerstva a zorganizujeme aj sprievodné podujatie vypracujeme dokument, ktorý sa bude volať Collect More, Spend Better. Dámy a páni, už sa naozaj blížime k dosiahnutiu dôležitých e, výsledkov, avšak nemôžeme to brať za danú vec. V Addis Abebe a v New Yorku budeme mať jedinečné príležitosti redefinovať e, e, pojem globálnej spolupráce do nadchádzajúcich rokov. Ďakujem, pán komisár. A teraz za výbor Ekom, pán Baje. Oui, merci, madame la présidente. Je voudrais... Ďakujem. Chcem sa v prvom rade poďakovať našej kolegyni pani Schlein, aj pánu komisárovi Konovi. Všetci vieme, že daňové sú veľkým problémom pre rozpočty štátov, škodí to aj ľuďom, či už v oblasti zdravotného, sociálneho poistenia, zamestnanosti. Preto sa výbor EKON sústredil na tri priority. V prvom rade musíme podporovať rozvoj daňových správ v týchto krajinách, aby došlo k spravodlivému vyberaniu daní. Potom sa musíme sústrediť na, na nárast kontrol daní prostredníctvom viacerých e, programov a po mali by sme európsku pomoc sústrediť na oblasť dobrej správy v daňovej oblasti. A taktiež by možno bolo dobré, aby EÚ ako taká išla dobrým e, príkladom a možno, že by k tomu pomohlo, aby napríklad Európska centrálna banka prestala pracovať s daňovými rajmi. Pomohlo by nám to prelomiť začarovaný kruh daňových únikov. Ďakujem. Otvárame teraz e, rozpravu pre zástupcov politických skupín. Ako prvý má slovo pán Rubik na minútu a pol. Chcel by som poďakovať kolegyni Schlein za veľmi dobrý e, e, vzťah a dobrú spoluprácu. Myslím, že je jednoducho dôležité ukázať aj že sa veľmi snažíme práve v rozvojovej e, politike e, o e, podobné veci, ale je dôležité uvažovať nad tým, kde sú vlastne príčiny. Máme tu migráciu, utečencov a napokon je to tak, že sa neanalizuje, kde sú príčiny všetkých týchto problémov že sa neanalizuje chudoba, prečo sú ľudia chudobní, prečo sa dostávajú do problémov. Práve naopak konštatujeme, že eh, nezamestnanosť sa exportuje. A peniaze, ktoré migranti u nás e, zarábajú, e, vlastne putujú nás pre týchto krajín. A musí nám byť jasné, že musíme e, umožniť e, obchod e, s, v rámci teda Anything But Arms. Je dôležité podporovať vzdelávanie, je, pod, je dôležité, aby sme nezasielali iba peniaze, ale treba posúniť spoluprácu, vzdelávanie. Veľa vecí nám môže v budúcnosti pomôcť. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem ja vám. E, teraz nasleduje na 1,5 minúty pani Linda McEwen. Ďakujem pekne e, pánovi komisárovi, pánovi ministrovi za to, čo ste dnes povedali. Je dôležité, aby sme v sa dopracovali k dohode a e, dnešná naša práca bude, dúfam, plodná, pretože bude dôležitá pre New York aj pre Paríž ak sa nedopracuje, e, ne, ne, nedopracujeme k výsledku na začiatku, potom neskôr to už bude ťažšie. E, chcela by som sa dnes sústrediť na daňové e, otázky. OECD odhaduje, že ak by sme mohli daňové príjmy zvyšiť 1% v rozvojových krajinách, predstavovalo by to zdvojenie ODA. Takže je to veľmi dôležité a preto potrebujeme konkrétne opatrenia e, na to, aby sme sa venovali týmto daňovým problémom. Potrebujeme, aby e, firmy e, platili svoj spravodlivý podiel. <clears throat> Treba bojovať proti nelegálnym praktikom, praktikám ako manipulácia faktúr. Save the Children pracovala šokujúcu správu 50 miliárd e, dolárov ročne e, sa e, stratí takýmto spôsobom v Afrike južne od Sahary. Vedelo by to vyriešiť také palčové problémy ako hľadajúce deti. Ale aby sme sa mohli venovať týmto problémom, potrebujeme konkrétne návrhy. Vypočuli sme si ich aj dnes večer potrebujeme výkazníctvo pre jednotlivé krajiny, ktoré bude verejné, Firmy musia verejne takýmto e, spôsobom e, zverejňovať e, informácie o tom, koľko v ktorej krajine zaplatili dane. Ďakujem pán Gerike na jednu minútu. Ďakujem pani predsednička, vážený pán komisár Mimica. Už ste spomenuli, Európa je najväčším darcom financovateľom rozvojovej politiky ale treba sa spýtať, či e, dosahujeme naše e, ciele, e, či sú na výške našich investícií. Nie. Zúčastnil som sa na parlamentnom zhromaždení EU a KT a diskutoval som s kolegami z rozvojových krajín. Oni hovoria, že Európa je ťažký partner. Oni žiadajú, žiadate veci, ktoré sú nerealistické ombudsman pre e, e, e, rovnosť rodov napríklad, ak chcú teda financie od EÚ. Ako spravodajca k rodinným podnikom v rozvojových krajinách som hovoril veľa o, so zástupcom malých a stredných podnikov. Oni platia svoje dane, hnevajú sa, že veľké firmy to nerobia. Um, 15 HDP EU strácajú rozvojové krajiny e, práve preto, sú tieto problémy v zdaňovaní. E, je treba teda, aby sa vytvorili daňové úrady, ktoré fungujú v týchto e, krajinách a dúfame, že nás podporíte v našich cieľoch. Ďakujem. Teraz pani Besera Basterečera. Ďakujem pekne za slovo. V roku 2012 eh, eh, Mario eh, Draghi povedal, že urobí všetko preto, aby zachránil euro. Vznikla z toho veľká polemika, obzvlášť v Nemecku, pretože sa to týka veľa možností, ktoré nie sú až také pozitívne. Napokon e, pán Draghi má pravdu, pretože sa odopril napokon jeho e, program. Ja o tom hovorím, pretože v Addis Abebe budeme hovoriť o financovaní a e, budeme možno aj na novo definovať rozvojovú pomoc, budeme sa snažiť zahrnúť privátny sektor, podporiť malé a stredné podniky. E, budeme sa snažiť spomenúť témy ako PPP, inovácie a efektivita pri využívaní zdrojov. Tiež budeme diskutovať o tom, ako rozvojové krajiny majú vyzerať e, v budúcich 15 rokoch. E, musíme pritom na pamäti aj Lisabonskú zmluvu. Prosím, hovorte trošku pomalšie. Lisabonská zmluva totiž to tiež zohráva v tejto súvislosti dôležitú úlohu. Chceme demokraciu, e, právny e, štát a naše hodnoty e, exportovať aj do iných častí sveta totižto. Preto by EÚ dnešný proces vypracovania medzinárodného nástroja v tejto oblasti mala podporiť aby e, v takých prípadoch, e, kde e, sa na národnej úrovni nedá situácia vyriešiť, aby toto sa mohlo vyriešiť na medzinárodnej úrovni. je naozaj potrebné hovoriť pomalšie, keď počas vášho prejavu, inak jednoducho myšlienky Eh, ktoré spomínate, neprejdú do ďalších jazykov. A teraz má už slovo pani Sanchez eh, Caldentej na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedníčka, pán komisár, pani Schlein. Súhlasím s kolegyňami McEvena a s ostatnými. Eh, naozaj zbieranie daní je veľmi dôležitou témou, obzvlášť pre rozvojové krajiny E, napokon e, e, ľudia pracujúci v našich krajinách posielajú do svojich domovských krajín peniaze, ale aj toto sa deje komplikovanými cestami. Je treba bojovať proti nekoherentným prístupom, potrebujeme naozaj spravodlivé prerozdelenie daňovej záťaže E, nemôžeme mať ani príliš vysoké úroky pre e, dlžníkov. Je e, potrebné mať aj ko, koherentnosť, ale tá si vyžaduje politickú vôľu. Madam Sargentini. Pani Sargentini. Voorzitter, een onderzoek ook aangehaald in het rapport Ďakujem. laat zien dat uh, belastingregels v správe sa e, e, spomína, že rozvojové krajiny e, približne 150 miliárd stojí to, že nemajú dobre fungujúci daňový systém. E, my sme veľkým aktérom v oblasti rozvojovej e, pomoci, ale každý sen, ktorý, opú, sen, ktorý opúšťa Afriku, e, pretože prostriedky neboli zdanené naozaj hanbou a to nemôžeme zmeniť jednoducho s rozvojovou pomocou. Bola som spravodajkyňou eh, pre oblasť eh, boja proti eh, praniu špinových peniazí a tam sme sa sadzovali za to, aby sa vytvoril verejný register, z ktorého by bolo zrejme, to, či naozaj medzinárodné spoločnosti zdaňujú svoje príjmy Ehm, my sa, môžeme sa to zasadzovať v Addis ABB, ale nemôžeme sa prizerať e, už ďalej tomu, ako jednoducho e, e, si nadnárodné spoločnosti vyberajú medzi krajinami tu, kde môžu zaplatiť najmenej daní. Je to neakceptovateľné. Za tieto prostriedky by sme mohli veľmi vyšiť životnú úroveň ľudí južne od Sahary. Prosím, bojujte za takéto pozitívne zmeny v Addis Abebe. Pán Korál na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som začať tým, že kolegyni Schlein zablahoželám za jej vynikajúcu prácu. Je to veľmi dôležitá e, správa. A ako to povedala pani e, McEwen, keď sa hovorí o mnohých e, prostriedkoch, ktoré unikajú, E, ktoré by sa dali zachytiť lepším e, systémom boja proti e, daňovým podvodom. Treba sa zamyslieť nad tým, že toto by nám pomohlo vyriešiť mnohé naše problémy. Ak by sme teda dobre bojovali proti daňovým podvodom, mali by sme v dispozícii potrebné nástroje v oblasti rozvojovej pomoci. Je to veľmi dobrá správa, Dúfajme, že sa e, navrhy v nej zrealizujú. E, reporting e, pre jednotlivé krajiny, aj vytvorenie medzivládneho organizmu. Ako už povedala pani spravodajkynia, dúfajme, že budeme zajtra kopírovať hlasovanie o tejto správe na výbore, že to bude naozaj jednomyselné prijatie. Ďakujem. Stier, one minute and a half. Nech sa páči, pán Stýr. Aj na pol minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca blízkej budúcnosti sa uskutoční ďalšia medzinárodná konferencia OSN Addis Abebe, potom bude konferencia na konci roka v Paríži a tam bude možné zopakovať to posolstvo, ktoré chceme vyslať, keď sme vlastne v apríli prijali uznesenie, ktoré navrhol poslanec Pereira. Ide o to, že Európska únia si musí zachovať svoju úlohu ako hlavného alebo kľúčového dárcu, ale zároveň si musíme uvedomiť, že sú tu aj ďalšie krajiny, ktoré musia prevziať svoj diel zodpovednosti, pokiaľ ide o poskytovanie finančných prostriedkov, lebo totiž to Európska únia je vlastne jediný takýto región, ktorý sa zaviazal, že na financovanie rozvoja bude venovať 0,7 HDP. Znamená to, že musíme napríklad začať investovať aj do produktívnych oblastí, ktoré budú potom zárukou ďalšieho rastu a rozvoja budúcnosti. To sa musí týkať tak verejného, ako aj súkromného sektoru. Ide mobilizáciu prostriedkov, to je absolútne kľúčové v rozvojových štátoch No a potom samozrejme ide o to, ako im pomôcť, aby ich daňová, e, daňová správa bola efektívnejšia a preto podporujem správu kolegyne Schlein, ktorá sa zaoberá práve otázkami e, daní v rozvojových krajinách. Táto nová stratégia sa bude musieť na to zameriavať. Ide o to, ako posilniť inštitucionálne kapacity, pokiaľ ide o výber daní, ale to nebude dostačujúce na to, aby sa odstránila extrémna chudoba, bude si to vyžadovať nové programy a potom aj úspešnú konferenciu v Addis Abeba. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo pani predsedníčka. Pokiaľ ide o konferenciu v Addis Abebe, tam ide o rozvojové financovanie financovanie rozvoja a to je veľmi dôležitá oblasť. Tam ide pre všetkým o to, akým spôsobom mobilizovať dostatočný finančný objem na to, aby globálna rozvojová agenda e, na období 2015-2030 sa mohla implementovať. Toto je absolútne nevinutné, aby medzinárodné spoločenstvo teda dosiahlo také, takú zhodu, ktorá bude ambiciozná. Pokiaľ ide Európsky parlament, tak ten vlastne dostatočne jasne vyjadril svoje stanovisko a ide tu o spomínaných 0,7 hrubého domáceho dôchodku, ktoré sa majú poskytnúť pre účely roz, e, financovania rozvoja. A s tým je prepojený istý časový plán. Zároveň vieme, že pokiaľ ide o radu, tak vôľa na úrovni rady zaostáva za týmito cieľmi, pokiaľ ide o prípravy konferencie v Addis Abebe. Tam sú určité znepokojujúce prvky a síce ide o to, že Ide tam aj o konkrétne finančné záväzky. Čo je ale dôležitejšie, je vyslať jasný signál, pokiaľ ide o rýchlo rozvíjajúce sa krajiny a rozvojové krajiny, aby si uvedomili, ako majú zodpovednosť. To znamená, že musia podstúpiť aj určité finančné záväzky, ktoré sú konkrétne. Preto je dôležité, aby vlastne už na konferencii v Addis ABB sa podstúpili konkrétne záväzky a preto musíme podporiť správu kolegyne Schlein. Hautala. Ďakujem pekne. Na jednu minútu pani Hautala. E, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Čoraz častejšie je to tak, že krajiny, ktoré sa vymania z chudoby, chcú vlastne sa vymaniť aj tak viac područia e, rozvojovej pomoci. Videli sme to aj na prípade Zambie. Iba malý podiel rozpočtu pochádza z rozvojov financovania, ale napriek tomu potrebujú istú formu pomoci, a to preto, aby sa vôbec podarilo týmto rozvíjajúcim sa štátom efektívnym spôsobom vyberať dane. To znamená, že musíme im pomôcť v rámci ich rozvoja, musíme im poskytnúť potrebnú podporu a pevne verím, že v Addis ABB sa vypracuje konkrétny program, ktorý sa bude týkať ďalších krokov. Ešte by som v tejto fáze chcela povedať, že teraz tu máme prítomné luxemburské predsedníctvo. Luxembursko dosiahlo svoj cieľ, pokiaľ je samotné percento, rozvoj, pokiaľ HDP, pokiaľ je rozvojú pomoc. Bolo by dobré, aby Luxembursko zasadilo za to, aby ostatné členské štáty EÚ naplnili ten cieľ 0,7 HDP. V nordických krajinách to nie je veľmi pozitívne. Vo Fínsku vláda vlastne chce výrazným spôsobom znížiť rozvojové financovanie a Dánsko to tiež nie je pozitívne. Ďakujem pekne teraz pán Gil, ďakujem pekne pani predsedajúca. Táto správa podľa mňa nejde dobrým smerom. Je tu snahu vyriešiť perifer, periferálny problém, a pričom je to problém, ktorý sa týka mnohých štátov, je to korupcia. Nigeria je výborným príkladom vládnej korupcie a je tam slabá dôvera investorov a napriek tomu je tam spolupráca, aby sa zneužili voľné slobodné trhy a Ide tu o legislatívu, ktorá slúži aj na obchádzanie daňovej povinnosti. Táto správa zameriava na to, že transparentnosť je vlastne dôležitá z hľadiska toho, aby boli braní na zodpovednosť tých, ktorí e, kráte dania, je to možné? Vôbec, e, predsa sú tu rozličné technické prostriedky, technický pokrok, bolo možné tvrdiť, že vlastne toto sa až príliš ďaleko, až dokonca to môže byť kontraproduktívne. Pokiaľ ide o to, ako riešiť problematiku daňových únikov, je dôležité najprv riešiť otázku korupcie v rozvíjajúcich sa krajinách a ak chcete mať legislatívne nejaké oblasti, musíte si uvedomiť, čo je pôvodom e, toho negatíva a nie, čo je iba sprievodný produkt. Ďakujem pekne. Teraz pán Venta na 1,5 minúty. Ďakujem, pani Čušanca. Ďakujem za slovo. Rok 2015 je kľúčový pre financovanie rozvojovej politiky v júli bude konferencia v Addis ABB, tam sa budeme venovať financovaniu rozvoju. Ďalej sa členovia OSN stretnú v septembri e, a budú riešiť e, mil, milénia v oblasti rozvoja po roku 2015. Potreby chudobných obyvateľov rástu a v po, rozvojová pomoc sa znižuje, pretože je v dar, darcovských krajinách hospodárska kríza. Veľa sa hovorí o rozvoju pomoci a problémov súvisiacich s daňami a so zdaňovaním, ale ja by som chcel zdôrazniť, že inovatívne zdroje, zdroje financovania rozvoju sú e, skutočnou metódou dosiahnutia rovnovážneho rozvoju po roku 2015. Unit Aid, čo je medzinárodná organizácia podporovaná OSN, poukazuje na to, že tento model je užitočný vďaka mikropríspevkom ktoré boli poberané z cien leteniek. Unit Aid mohlo financovať liečenie 80 detí, ktoré sú nakazané HIV či AIDS. E, veľký počet pacientov, ktorí majú maláriu, či 2 milióny ľudí, ktorí majú obrnú. Komisia a rada by mali promovať inovatívne metódy financovania a rozvoja. EÚ e navrhuje príspevky z z, z daní a to by taktiež mohlo vyriešiť situáciu v rozvojových krajinách. Teraz pán Neuser na 1,5 minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, vážený pán komisár Mimica a pre všetkým aj predsedníctvo rady, čo majú Švédsko, Dánsko, Luxembursko a Spojené kráľovstvo spoločné? Sú to jediné 4 štáty z celkovo 28, ktoré doteraz splnili svoj prísľub a síce ide o dosiahnutie 0,7 Som veľmi rád, že predsedníctvo rady je aktívne, zúčastňuje sa pléna, totiž to nie všetky predsedníctva rady, ktoré sme mali v minulosti, prejavili takýto záujem o problematiku rozvoja. Myslím si, že pokiaľ ide o rozvojujúci aspekt v rámci financovania, to je práve na úrovni členských štátov. Ja pochádzam z Nemecka, nie je to zrovna najchudobnejší štát, ale Nemecko, pokiaľ ide o tú kvótu, ODA, pri 15 rokoch sa, pri, sa, pri, sa vlastne zaviazalo, že sa zvý, že zvýši 0,36% a 0,4%, takže vlastne nič. To znamená, že Luxembursko ako predsedníctvo rady práve v Európskom roku rozvoja by malo využiť túto príležitosť a ísť skutočne dobrým príkladom tejto oblasti a intenzívne pôsobiť na členské štáty, aby sme boli hodnovernejší v tejto oblasti. Ide o to, ako vlastne v rámci rokovaní, ako v Paríži, chceme pôsobiť hodnoverne, ak napríklad priebehu 15 rokov sme dosiahli potrebnú kvotu. voda. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Zeller, na 1,5 minúty. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca, pán komisár Rada. Čoskoro sa uskutoční konferencia v Addis Abebe, pôjde tam o dôležité rozvojové kroky, ide o to, ako dosiahnuť cieľ v oblasti financovania. Sú tu určité opatrenia, ku ktorým sa majú prihlásiť členské štáty a súčasťou toho je aj to, aby rozvojové štáty využili vlastné finančné zdroje, aby bojovali proti chudobe a hladu, aby svojim občanom ponúkli bezpečný a dobrý život vo svojich krajinách. Rozvojúce sa štáty musia vyvinúť úsilie na to, aby dokázali vyberať poplatky a dane, totižto častokrát tieto štáty sú bohaté, majú bohatstvo pokiaľ nerast, minerálne bohatstvo a mladých ľudí, je tam obrovský potenciál pre udržateľný ekonomický rozvoj a akurát príjmy týchto štátov by nemali končiť v, v povedzkách pár ľudí, a nemali by potom ani patriť vlastne e, dôležité sektory medzinárodným koncernom, ktoré finančné prostriedky vynášajú zo štátov, takže je dôležité prijať príslušné opatrenia, aby e, sa rozvíjali verejné rozpočty udrateľným spôsobom, aby zvládali riešiť problémy. Tu sú dôležité subnárodné dania a poplatky, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu v oblasti daní, tá sa musí ďalej rozvíjať. Naša správa k tomu prispieva výrazným spôsobom a samozrejme dôležitá bude implementácia do praxe. Ďakujem. Yes, thank you. Ďakujem pekne. Teraz pán Líc na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pokiaľ je štáty G77, týždeň pred konferenciou ešte nemajú dohodu, to znamená, že pravdepodobnosť úspešnej konferencie je pomerne nízka. Preto my ako sociálni demokrati v Európskom parlamente apelujeme na všetkých zúčastnení, aby si premysleli svoje stanovisko, aby vlastne do na konferencie vyšli s lepšou ponukou, to sa týka aj záväzkov všetkých priemyselných krajín, aby 0,7 HDP venovali práve rozvojovému financovaniu. Jednoducho nemôžeme čakať do roku 2030, kým sa to podarí naplniť. Ja dnes hovorím ako spravodajca stanoviska rozvoja výboru pre rozpočet na rok 2016 a tu pokiaľ ide o financovanie rozvoja EÚ zohráva dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o túto konferenciu vary zabave, musím vykonať všetko v našich silách preto, aby sa tu stanovil nové mílniky v rámci financovania rozvoja. Je to dôležité z hľadiska predsedníctva Rady komisie parlamentu. Prajem veľa úspechov. Ďakujem. Thank you. No. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Teraz sa dostávame ku Catch the Eye. Ako prvý vystupí pán Pospíšil. Ďakujem pani predsedajúca. Veľmi pozorne som si vypočul celú rozpravu a mám jeden konkrétny podnet. Osobne sa domnievam, že by sme mohli rozvojovým krajinám ponúknuť jasné, konkrétne programy, a učiť ich, ako na nich vyberať. Pomimo finančnej peniaz, pomoci je poskytnutie know-how toho, ako má vyzerať daňová správa v danej krajine, ako sa má bojovať proti daňovým únikom. Mimoriadne dôležitou vecou podobné programy pripravujeme a máme ako EÚ e, pre krajiny, ktoré majú z EÚ partnerské zmluvy. Pre tie krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ a týmto pomáhame, radíme, ako má fungovať justícia a štát Čiže mali by sme pracovať oveľa konkrétnejšie a prísť a dať na stôl konkrétne programy, ako týmto krajinám pomôcť v tom, aby dokázali bojovať proti daňovým únikom. A mám ešte jednu poznámku, ak dovolíte. Boj proti daňovým únikom neznamená boj proti nízkym daniam. Krajiny tretieho sveta by mali mať právo mať nižšie dane a toto právo by sme im nemali upierať. Ďakujem. Thank you. Madame Zaborska. Ďakujem, pani Zaborska.

a vyhýbanie sa daným povinnostiam spôsobuje obrovské problémy pri správe rozvojových krajín. Pomer daň HDP je mimoriadne nízky, e, predstavuje zhruba 10 až 12 a krajiny teda nedokážu e, prilákať nadrodné e, podniky, ktoré by u nich vytvárali lukratívne príležitosti. Je preto potrebné, aby dane boli platené tam, kde vznikajú príjmy. Preto rozvojové krajiny v tejto chvíli nemôžu nastúpiť na cestu rastu, pretože sú konfrontované s obrovskými dlhmi. Preto je zásadné, aby začalo platiť uznesenie OSN zo septembra 2014 o anulácii dlhu rozvojových krajín. Ďakujem. Ďakujem, pán Porter. <clears throat> Ďakujem, pani za udelenie slova, pani predsedajúca. So zájomom som si vypočul vystúpenie pána komisára, ktorý hovoril o koherentných záväzkoch, opakovom efekte a politickom prostredí, ale tiež o univerzalite postupu v rámci rozvojovej pomoci. Hovoril o 0,7 podielu rozvojovej pomoci na HDP nie je zatiaľ záväzkom pre všetky krajiny. Zároveň však nemôžeme prehliadnúť jednu vec a to je otázka porušovania ľudských práv, pretože diskusia, ktoré sa týkajú urgentn- urgentných otázok v, pri porušovaní ľudských práv sa zaoberáme najmä krajinami, kde sú porušované ľudské práva, kde sú porušované hodnoty, ktoré my ako EÚ zdieľame. Myslím si, že našu rozvojovú pomoc by sme mali podmeniť tým, že budú dodržované tie zásady, na ktorých sa univerzálne zhodneme. Čiže je to Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN, to by mal byť minimálny štandard. Ďakujem. Ďakujem a ako posledný pán Jakovčík. Hvala lepo, gospođo predsjedavajuća. Ďakujem za slovo Pán komisár, ak dovolíte, rád by som vám zablahoželal k vašim ambiciozným plánom. Povedali ste, že chcete na konferenciu ísť s ambicioznými plánmi a koherentným programom. Nie pochyb o tom, že Európska únia musí mať vedúcu úlohu, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci <coughs> rozvojovým krajinám. Avšak všetci vieme, že tak sa nám chudobu vykoreniť nepodarí. Pokiaľ toto chceme dosiahnuť, musíme nájsť inovatívne spôsoby, nové prístupy. Európa musí byť globálnym lídrom. My všetci spolu, EÚ aj naši partnery, musíme byť v tomto zaangažovaní, aby sme v tomto projekte boli úspešní. Na druhej strane, tak ako hovorí pani Schlein, musíme bojovať s vyhybaním sa daňovým povinnostiam a daňovým rajom, aby sme pomohli krajinám, e, ktoré sú rozvojové. No, ďakujem. E, pán komisár, máte slovo. E, pán Mimica, ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že vás naozaj veľmi, takto veľmi zaujíma mm, program o financovaní rozvoja. Ďakujem vám za vaše veľmi hodnotné stanoviská a návrhy. Súhlasím s tým, že komisia musí byť ambiciozná musí dostať svojim záväzkom vrátanie implementácie princípov efektívnosti rozvoja. Taktiež vítam vaše pripomienky, ktoré idú nad tento rámec, pretože podľa mňa práve tam môžeme dosiahnuť skutočný pokrok v rámci po roku 2015. O, pokiaľ ide o otázku monitoringu, e, tak tam musíme byť ambiciozni. EÚ už teraz má komplexné, komplexný program monitorovania pokroku v roku 2005, eh, teda správa bola publikovaná minulý mesiac o tomto procese. Musíme však zvažovať, ako tento proces posilňovať. Berú z do úvahy rámec monitoringu. Už v tejto fáze musíme zvážiť, čo spraví EÚ, aby podporila implementáciu financovania rozvoja v rámci programu po roku 2015. Naozaj opatrne zvážujeme, ako politiky EÚ by mohli byť revidované, aby pomohli propagovať nový program. Princíp koherentnej politiky v oblasti rozvoja je teraz relevantnejší než kedykoľvek predtým. EÚ musí byť pripravená e, dostať so, a pripraviť solidné činnosti v rámci programu po 2015. Platí tam aj mobilizácia domácich zdrojov v rozvíjajúcich sa krajinách, taktiež je to otázka riešenia boja e, proti daňovým únikom. Návrhy, ktoré sa nachádzajú v správe parlamentu, berieme do úvahy. E, a naozaj vítame vašu angažovanosť v tejto téme. Ďakujem pekne. My vám ďakujeme a teraz minister Schmidt, máte slovo. Pani predsedajúca, v prvom rade by som sa chcel poďakovať spravodajkyni za správu, ktorá nám umožnila naozaj túto dobrú rozpravu, ktorá dô, e, dôležitej miere prispeje k našej príprave na schôdzu v Addis Abeba a v New Yorku. Chcel by som zdôrazniť aj to, čo hovoril pán komisár, zdôrazniť tú dôležitosť boja proti e, daňovým únikom. Riešenie musí byť jednoznačne medzinárodné. Tak ako aj vaše príspevky poukázali a potvrdili, stanovisko EÚ a jej členských štátov je jasné, pokiaľ ide o ciele tejto konferencie. ADIS nesmie byť konferencia, ktorá sa bude zaujímať iba problematike verejnej pomoci v oblasti rozvoja. Je treba, aby sme trvali na tom, aby sme pripravili integrovaný e, prístup všetkých prostriedkov, či už finančných alebo iných. Je evidentné, že verejná pomoc v oblasti rozvoja musí byť dôležitým zdrojom financovania, najmä pre tie najmenej rozvinuté krajiny. E, za podmienok, ako tu aj bolo povedané, že to bude efektívne a dobre použité. Myslím si, že je potrebné rozšíriť pole pôsobnosti a zvážiť aj to, čo tu bolo povedané na tému vytvárania rozvoja. Isté vzdelávanie je jedným z pilierov rozvojovej politiky. Vytváranie pracovných miest rovnako. A myslím tiež na sociálne podniky, na podniky, Okrem verejnej pomoci je treba podporovať aj alternatívne zdroje financovania, ako je napríklad mikrofinancovanie. A v tomto duchu predsedníctvo sa zavezuje k tomu, aby tieto verejné rokovania boli korunované úspechom a aby sme boli schopní vytvoriť skutočné medzinárodné partnerstvo. Ďakujem. Thank you, minister. Ďakujem, pán minister. No a teraz na záver e, diskusie. Raportérka, spravodajkynia pani Šlajn. E, e, Ďakujem pekne. Chcela by som poďakovať pánovi komisárovi e, za jeho ochotu e, v posledných mesiacoch e, našej práce, vstupovať s nami do dialógu, diskutovať o návrhoch Eh, dlho sme sa venovali tejto téme. Eh, my ostávame naďalej presvedčení, že je potrebné, aby sa vytvoril naozaj eh, medzivládny orgán, výbor, ktorý by sa zaoberal týmto problémom. On jediný by mohol efektívne vyriešiť tieto problémy. Aktuálne príslušný výbor v OECD mal 25 členov my potrebujeme toto zmeniť. Bol by to e, kvalitatívny skok e, v e, tomto globálnom systéme. Takže ja dúfam, že zajtra sa podarí odblokovať diskusiu, aby sme naozaj do Adisu išli s ambicióznym dokumentom. Ďakujem aj rade, ďakujem pani predsedničke McEwen ktorá pripomínala, že výkazníctvo pre jednotlivé krajiny je veľmi dôležitý nástroj v boji proti daňovým podvodom. Je to veľmi dôležitý bod v našom akčnom pláne. Ja dúfam, že to zajtra podporia všetky skupiny, tak ako e, to podporili na výbore, aby sme vyslali silný signál. Ďakujem aj všetkým kolegom, ktorí prispoli do diskusie. A chcem pripomenúť, že samozrejme veľa vecí nezaznielo, ale sú v texte. Nejde iba o to, aby sme zlepšovali mobilizovanie domácich e, zdrojov. Ide aj o posilnenie riadenia transparentnosti, zodpovednosti voči občanom. A teda toto posilní aj boj proti korupcii, ktorý sa e, často spomína. Treba, aby sme dlhodobo zabezpečili e, nezávislosť týchto krajín od vonkajšej pomoci Ďakujem vám a e, verím, e, že hlasovanie zajtra dopadne tak, že budeme čo najväčšiu väčšinu za správu. Ďakujem, rozpráva je ukončená. Hlasovať budeme zajtra. Máme ešte jedno vyhlásenie. Týka sa pána Rema Sernadžota, ktorý odchádza zo skupiny EPP a bude členom EKR od dnešného dňa.